Ďalším bodom je rozpráva o otázke na ústne zodpovedanie zo strany komisie týkajúca sa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou. Najprv eh, budú mať eh, slovo koncipovateľia otázky, takže pán Kaspari na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, Dohoda s Južnou Kóreou eh, je už vyrokovaná, testy sú parafované veľmi dobre ale Niekedy máme dojem, keď sa pozrieme na detaily dohody, že niekedy uh, ste chceli byť rýchli a neboli ste takí presní. Vaši uh, predchodcovia chceli, zdá sa, za každú cenu dokončiť túto dohodu, aby mohli aspoň jeden úspech oslaviť za svoje uh, obdobie v úrade. A jednoznačne e, vlastne to je na úkor mnohých výhod pre európske hospodárstvo. Pozitívny e, vplyv to bude mať na e, farmaceutický, chemický priemysel, služby a všetci títo dúfajú v veľké prednosti, ale automobilový priemysel hovorí, že má ťažkosti s vracaním cla so zahraničnými e, dielcami, e, ktoré budú môcť byť zabudované v Južnej Koreji. A potom sú to aj otázniky týkajúce sa environmentálnych štandardov. Želám si, aby sme využili nasledujúce mesiace a využili možnosti e, ochranných klauzul na to, aby, na, aby sme vyriešili tieto otázky. Nielen aby sme sa nimi zaoberali, ale aby sme ich vyriešili. Ak chcete, aby parlament e, súhlasil e, s touto dohodou, tak naozaj je potrebné ošetriť tieto obavy automobilového e, priemyslu. Eh, od dnes tieto texty sú eh, k dispozícii, dajú sa stiahnuť na internete. Ja som eh, si ešte nemohol prečítať. Ja vám navrhujem, aby sme spolupracovali, moja politická skupina a vy na európskej úrovni, aby sme zohľadnili v tejto dohode o voľnom obchode aj požiadavky európskeho automobilového priemyslu. Ďakujem pekne, pán Sosta, teraz na dve minúty. Vážený pán komisár, sú tu už teraz noví aktéry na medzinárodnom e, poli, prednedávnom poli, niektorí z nich e, považovaní za rozvojové krajiny. Mali by sme zmeniť e, našu kultúru, náš prístup k ním lebo sú veľkými, um, um, veľkými konkurentmi Európy. A je tu jedno magické slovičko, ktoré sa ešte nespomína v komisii, reciprocita. E, medzinárodné záujmy EÚ a boj proti tarifným e, bariéram. E, v tejto oblasti by sme mohli vnímať aj dohodu s Južnou Kóreou. Aké sú skutočné prínosy tejto bilaterálnej zmluvy, keď 50 obchodnej výmeny medzi EÚ a Koreou, sa týka automobilového priemyslu, kde E, situácia nie je veľmi dobrá. Nechceme e, my podporujeme každé korejské auto, ktoré sa e, predá v Európe. Naozaj to vzbudzuje veľké otázniky aj na strane textilného priemyslu. Neuspokojme sa, pán komisár, s tým, že Ehm, budeme len počúvať, že toto má e, prínos pre našu chemickú, e, pre chemický, farmaceutický priemysel a podobne, ale tieto sú naozaj minimálne e, v porovnaní s textilným priemyslom, elektronickým a automobilovým predovšetkým, ktoré naozaj utrpejú touto dohodou. E, veľmi sme všetci dúfali v novú e, Európu, ktorá vznikne z Lisabonskej e, zmluvy, ale táto by naozaj mala sa starať aj o európske záujmy vo svete. USA veľmi silne bojuje proti Airbusu, v Argentíne sa zhoršuje situácia telekomu, v Egypte, e, v Číne situácia je tiež zložitá, takže e, naše veľké firmy majú po svete e, problémy. Tieto predstavujú aj stovky tisíc pracovných miest. A nejde tu iba o to, že by predávali nekvalitné produkty a služby, ale iba, že za ich ťažkosťami sú veľké finančné a obchodné záujmy. E, takže ja e, by som vás chcel e, varovať, aby ste príliš rýchlo nepristupovali k uzatváraniu zmluv. Niektoré podmienky takýchto zmluv sú neakceptovateľné. Najprv treba si um, určité veci dobre zadefinovať. Ide napríklad o ochranné klauzule, ktoré sú potrebné. Ďakujem pekne, rečník bol prerušený. A slovo má teraz pán Michal Teurer na e, 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. Lisabonskou zmluvou začína nová éra spolupráce medzi parlamentom a komisiou. Spolurozhodovanie e, Európskeho parlamentu teraz prináša možnosť demokratizácie obchodných, e, e, obchodnopolitických rozhodnutí. To je správne, pretože sa týkajú ľudí ako zamestnancov a konzumentov slobodný a voľný obchod e, e, sú na základe prosperity EÚ, preto by sme mali bojovať proti protekcionizmu. E, táto dohoda s Južnou Koreou môže dobre prispieť k posilneniu rastu a zamestnanosti. Pritom je v povahe veci, že určité sektory si slúbujú viac od takejto dohody, niektoré menej. A našou úlohou v parlamente je vyvážiť eh, eh, tento vplyv. Ale na to potrebujeme eh, údaje a takisto aj hodnotenia dopadov. Takúto úlohu má komisia, my sme ju o to žiadali, ale doteraz sa nič nezmenilo v tejto oblasti. A preto sme aj túto otázku na ústne zodpovedanie zo strany mojej politickej skupiny iniciovali. Ide tu e, o e, chemický priemysel, o poľnohospodárstvo, ktoré budú profitovať z tejto dohody, ale negatívneho dopadu sa e, obáva textil, elektronika, aj automobilový priemysel. Táto dohoda o voľnom obchode je jedinou dohodou s rozvinutou krajinou, ktorá pravdepodobne prinesie veľmi veľké prínosy um, Južnej Koreji a jej priemyslu potrebujeme e, ošetriť e, záujem aj európskeho priemyslu. E, je treba, aby táto dohoda a jej podrobnosti boli v praxi dobre uplatniteľné. Ochranné klauzuly hrozí, že jednoducho nebudú môcť byť v praxi uplatniteľné. Sú tu teda určité asymetrické úpravy, zdá sa, v tejto dohode a táto dohoda môže byť aj precedencom pre dohody ako s krajinami ako je India alebo krajiny ASEANu. Preto e, žiadame, aby e, sa e, tieto oblasti prepracovali a žiadame komisiu, aby dohodu o voľnom obchode predložila parlamentu, keďže spolu rozhoduje, my si želáme rýchle rozhodnutie. A ja musím povedať, že viem, že je dôležitá fáza realizácie a preto sa chcem pýtať komisie, či e, vypracovaním e, našej zahranično-politickej pozície budeme mať aj silnejšiu váhu v oblasti obchodu. Ja si myslím, že by tomu tak malo byť. Ďakujem pekne. Robert Sturdy má teraz slovo na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Počas e, hospodárskej krízy iba otvorenie trhov a odstránenie prekážok môže vytvoriť pracovné miesta a podporiť hospodársky rast. Ďakujem, pán komisár, za vaše názory počas predchádzajúcich rozpráv. Export EÚ spotrebných tovarov, elektroniky, farmaceutických e, výrobkov, zdravotníckých pomôcok, to sú iba niektoré sektory, ktorým naozaj prospeje odstránenie necolných bariér. U zjednodušenie certifikačných postupov, transparentnosť, to všetko bude v prospech spotrebiteľa. Korejský spotrebiteľský trh bude mať prístup k špecializovaným európskym poľnohospodárskym produktom, napríklad vína, síry a tak ďalej, ktoré sú ochráňované geografickým označovaním pôvodu. Počuli sme mnohých e, ľudí hovoriť o tomto, o tejto dohode a samozrejme ešte sú tu oblasti, ktoré musí komisia objasniť. E, zavedenie doložky o vracaní clá to spomínali mnohí. Akýkoľvek voľný obchod sa musí zakladať na zásade reciprocity a vzájomných výhodách potenciálna záťaž pre európsky automobilový priemysel. To ešte nie je objasnené táto otázka. Komisia nám ukázala, že Korea liberalizuje svoj importný systém a e, úroveň cieľ, ktoré Korea môže vracať, sa znižuje rapídne. Rokovatelia sú presvedčení o tom, že dôležitosť DDPB bude čoraz nižšia. Čo na to komisia hovorí? A keď komisia opakovane e, reviduje bezpečnostnú doložku. Chcem sa spýtať, či chce predložiť prechodné obdobie. Komisia, teším sa na spoluprácu na tejto novej dohode s vami. Ďakujem. Ďakujem a teraz bude mať slovo komisia. Nech sa páči, pán komisár. You, uh... Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať váženým poslancom za ústnú otázku o, voľnej do, o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Koreou. Toto bude veľká, prvá veľká obchodná dohoda, s ktorou bude musieť súhlasiť parlament podľa novej Lisabonskej zmluvy a ja veľmi vítam možnosť reagovať na všetky vaše otázky ohľadom tejto zmluvy. Možno neviem poskytnúť potrebné, podrobné otázky na e, všetky podrobné odpovede na všetky otázky, ale budem sa o to snažiť. Toto nie je iba e, prvá dohoda o voľnom obchode s azijskou krajinou. Je to aj najrozsiahlejšia a najambicioznejšia dohoda o voľnom obchode, akú kedy EÚ vyrokovala. Po dvojročných rokovaniach 15. októbra sme uviedli túto dohodu. Počas rokovacieho procesu komisia bola v úzkom kontakte s parlamentom, s príslušným výborom a my vítame uznesenie, ktoré parlament odhlasoval v decembri 2007. Mnohé otázky z tohto uznesenia sme vyriešili v dohode o voľnom obchode. Celý proces bol sprevádzaný takisto dialogom s občianskou spoločnosťou a takisto sme vykonali hodnotenie vplyvov. Táto dohoda v súčasnosti sa prekladá a do konca marca komisia chce predložiť komisie, komisii pardon, rade rozhodnutie o o podpise zmluvy a cieľom je podpísať zmluvu v apríli. Komisia teraz ukončuje svoju analýzu o tom, či táto dohoda spadá do kompetencie členských štátov alebo nie. V tomto prípade si potom, by si potom dohoda vyžiadala ratifikáciu všetkých členských štátov pred formálnym nadobudnutím účinnosti. Tento proces si možno vyžiada určitý čas a preto komisia možno bude musieť navrhnúť, aby dohoda bola iba e, provizorne, provizorne uplatňovaná pred vstupom do platnosti. O tom rozhodne rada na návrh komisie. Komisia chápe, že parlament si želá, aby sa mohol vyjadriť e, k tejto dohode predtým, než začne predbežne platiť Komisia naďalej bude hľadať prostriedky komunikácie s radou a s parlamentom, aby sme zabezpečili, že sa toto všetko udeje bez prieťahov. Je veľmi dôležité, aby sme začali uplatňovať dohodu čo najskôr. Pokiaľ ide o úpravu e, záruk, my chceme dať návrh Rade a parlamentu v nasledujúcich týždňoch a dúfame, že bude možné prijať túto legislatívu rýchlo, tak aby sme zabezpečili jej uplatňovanie e, bolo časovo blízke uplatňovaniu dohody. Táto dohoda pomôže EÚ, odľahčí európskych exportérov, ušetrí im ročne 1,6 miliard eur na clách a tieto úspory budú dokonca vyššie, pretože očakávame v priebehu rokov zvýšenie objemu obchodu medzi EÚ a Južnou Kóreou. Pre EÚ to e, bude znamenať zisk 19,1 miliardy, ale pre Južnú Kóru len, len približne 12 miliard. V prípade závažného porušenia zmluvy komisia nebude váhať a aktivuje e, zábezpeky, ktoré sú zabudované do dohody. Ak to bude nutné, máme možnosť aj prijať podporné opatrenia podľa e, platných predpisov o Európskom globalizačnom fonde. Pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, dodržiavame práva VTO a komisia okrem toho zabezpečila, aby žiadne prvky v dohode neodporovali komunitárnemu aky. Pokiaľ ide o protokol o spolupráci štátov, vytvorili sme rámec na politický dialóg a takisto výmenu kultúrnych činností. Ide najmä o demonštráciu odhodlania EÚ podporovať dohovor UNESCO z roku 2005 o ochrane kultúry. Pokiaľ ide o pravidla pôvodu, urobili sme určité zmeny v dohode, ktoré sú v súlade s reformou týchto pravidiel a tieto zmeny boli vedené smerom e, zjednodušenia tak, ako to žiadal Európsky parlament a zároveň sme pre citlivé sektory ponechali prísne pravidlá. Komisia sa venovala takisto novým príležitostiam prístupu na korejský trh pre európske ovocie a zeleninu. My chceme, aby Korea otvorila svoj trh a vstupné ceny Európy boli eliminované s výnimkou napríklad e, korejských citrusov alebo pomarančov, ktoré sú najcitlivejšie produkty. Samozrejme aj EÚ otvorí trh korejským produktom, aby sme sa chránili pred nebezpečnými produktami. V dohode je aj efektívna bezpečnostná doložka, príslušný mechanizmus a táto doložka môže byť uplatňovaná od, od dňa na dobudnutia účinnosti dohody. Komisia bude monitorovať korejské importy a korejský trh, aby videla, či je potrebné uplatniť doložku, bezpečnostnú doložku a bude dbať nad tým, aby Korea dodržiavala svoje povinnosti a to takisto platí aj pre vracanie cla, aby boli zabezpečíme, aby boli štatistiky o importoch a exportoch verejne prístupné. Viem, že automobilový priemysel v EÚ sa bojí najmä tých ustanovení o vracaní cla, ale musím zdôrazniť, že DDB v súčasnosti je povolené a používa sa to európskymi exportérmi aj v Kóreji Súčasné ekonomické dopady systému DDP sú naozaj veľmi malé. Je to asi jedna osmina korejských cieľ a myslíme si, že to pomôže veľmi eh, automobilovému obchodu nemôžeme vylúčiť, že uplatňovanie DDP bude mať za následok e, rôzne rozpory a aby sme riešili takéto eventuálne situácie, dohoda má aj systém riešenia sporov, mechanizmus riešenia sporov. Komisia bude monitorovať implementáciu zo strany Korei a naozaj nebudeme váhať so zavedením alebo s prijatím príslušných ochranných opatrení. Budeme takisto podporovať a, a žiadať od Korei ochranu životného prostredia a takisto dodržiavania sociálnych a ekologických noriem. Rozsah týchto záväzkov je širší ako v akýchkoľvek iných porovnateľných dohodách. Aby sme zabezpečili, že tieto záväzky budú rešpektované, dohoda vytvorila silný rámec, implementácia zohľadňuje aj civilnú spoločnosť, odbory, mimovládky a priemyselné združenia. Chcem vás informovať, že Korea a EÚ diskutovali o možných úpravách systému odstraňovania cieľ. Tieto úpravy by predpokladali, že produkty klasifikované v rámci 3 a 5 rokov by mali znížené clá, tak že by sa zrušili o, o rok neskôr, ako to bolo pôvodne naplánované to si vyžiada určite z našej strany nejaké obete, ale je to primerané, keď zohľadníme citlivosť určitých sektorov. Korea naznačila, že je ochotná súhlasiť s týmito zmenami na, za predpokladu, že túto citlivosť sektorov obe strany budú rešpektovať. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Prejdeme k jednotlivým rečníkom za politické skupiny, najskôr za EPP, pán Belet. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Poprvé e, vám želám veľa úspechov vo vašej novej funkcii. Teraz sú ťažké hospodárske časy, ale vieme, že vy ste na to zvyknutí. Čo sa týka Južnej Koreji, ako ste povedali, e, tá dohoda by mohla byť dobrá pre Európu, ale v prípade automobilov je to dosť nešťastné, ako povedal Kaspari. Pozrieme sa na čísla. Každé auto, ktoré vyvezieme do Južnej Koreji, 15 sa nám vráti z Južnej Koreji. Takže hovoríme o pomere 1 k 15. A to je samozrejme kvôli e, tým netarifným prekážkám vo vzťahu s Južnou Koreou. A e, obrovskí výrobcovia ako General Motors e, zvažujú E, že zmenia výrobu, e, nebudú vyrábať veľké autá destinované Európe, ale zamerajú sa na Južnú Koreu. Teraz sa pozrieme na budúcu dohodu, nazvem to tak, tak e, pozrieme sa na priamy, priamú cenu. Nemôžeme to opomenúť, pán, predsed, pán komisár, nemôžeme to zamiesť pod koberec, len preto, že v iných oblastiach je to prínosné pre Európu. Takže musíme pomôcť nášmu automobilovému priemyslu. A ešte chcem niečo povedať povedať k ochranným doložkám. Naozaj chceme e, presne preskúmať vplyv tejto dohody v oblasti automobilovej výroby. Tie čísla sú veľmi znepokojujúce a spojené, e, e, pardon, USA taktiež vyjednávajú s Južnou Kóreou zmeny podobných dohôd o voľnom obchode. Takže naozaj, pán komisár, toto je najväčšie priemyselné odvetvie Európy, je tam veľa pracovných miest a naozaj si nemôžeme dovoliť stratu ďalších pracovných miest. A preto máme právo pýtať e, ďalšie zábezpeky v rámci tejto dohody. Ďakujem, pán Belet. Teraz za socialistov a demokratov na tri minuty pán Martin. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, ja si myslím, že táto dohoda s Južnou Koreou je dôležitá z troch dôvodov. Ako ste už vypovedali, je to ziskové pre e, naše hospodárstvo a Južnú Koreu. Je to dobré pre hospodárstvo, zamestnanosť a ako ste dobre povedali, môže to predstavovať ďalších 90 miliard e, objemu obchodu. Ale keď sa pozrieme na celosvetovú finančnú krízu, to vysiela e, dobrý signál. Ak veľké hospodárstva sa vedia dohodnúť na dohode o voľnom obchode, tak je to stimul pre ďalších partnerov. Japonsko má väčší záujem o hospodárske vzťahy z EÚ e, v porovnaní s pred pár rokmi a z časti je to kvôli tej dohode s Južnou Koreou a podobne. E, Korejčania Teraz e, oživujú e, kola rozhovorov z USA. A teraz e, trošku pragmatickejšie chcem povedať, že je to dôležité aj pre Európsky parlament, pretože my sme predložili viaceré požiadavky obracali sme sa na komisiu. Uvediem iba niekoľko príkladov. V mojej správe napríklad sme povedali, že potrebujeme lepší prístup na polnospodárske korejské trhy. E, tieto clá sa znižia 85 v nadchádzajúcich 7 rokoch. Chceme, chceli sme geografické označovanie pôvodu, pretože e, potom budú ochránené naše výrobky, ako napríklad šamaské a tak ďalej. A potom niečo, čo nie je nezanedbateľné. Škótska whisky prichádzala obrovské e, čiastky. Takže naozaj tu by sa to mohlo zmeniť. E, žiadame netarifné e, odstránenie, aby boli odstránené netarifné prekážky, hlavne v automobilovom priemysle. E, chceme zlepšiť aj environmentálne, obchodovanie s environmentálnymi tovarmi a službami. Zatiaľ majú bezcolný prístup do Južnej Korei a to isté žiadame v opačnom smere a taktiež chceme rešpektovať sociálne a environmentálne štandardy. A Južná Korea e, sa chystá podpísať dohovory Medzinárodnej organizácie pre prácu. Takže občianská spoločnosť e, v Južnej Koreji sa zlepší kvôli týmto spoloč- e, sociálnym a environmentálnym uh, štandardom. Ja sa pýtam, či je to dokonalá dohoda. No, myslím, že odpoveď je negatívna, ale tak už to je pri rokovaniach. Je to vyvážené, je to dobré pre Európu, je to dobré pre Južnú Kóreu a potenciálne aj pre celosvetové hospodárstvo. Takže e, mali by sme sa pustiť do toho podpisu. Ďakujem. Teraz za liberálov Pán Rinaldi. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán komisár. Toto je klasická téma eh, kde ide o reputáciu eh, inštitúcií EÚ voči priemyslu, spotrebiteľov v EÚ. Dohoda o voľnom obchode to je vždy dobrý, eh, dobrá správa, kameň pre budovanie stability pre EÚ predstavuje prvý úspech v oblasti bilaterálnej obchodnej politiky po rokoch sklamaní. No, ale možno práve preto uh, uh, sme tu boli trošku možno prirýchli v uzatváraní tejto dohody. Také to bolo pokušenie na strane komisie. Pravdepodobne chcela za každú cenu ukončiť rokovania pre nás, liberálnych demokratov, uh, téma duty drawback, vrátenie cieľ. Uh, je v podstate exportnou podporou a predstavuje to teda krok vzad e, z pohľadu transparentnosti. A toto e, sa stane e, čo skoro precedentom v dohodách s našimi ďalšími obchodnými partnermi. Vieme, že veľmi ťažko rokovala komisia, veľmi tvrdo, ale v Koreji sa hovorí, že aj tí najlepší robia chyby, takéto je ich príslovie. Komisia hovorí, že chráni záujmy e, zamestnancov aj producentov. Nuž, ale potom asi niečo nefungovalo v komunikácii so sociálnymi partnermi, pretože títo si stiažovali na nedostatočnú transparentnosť, e, pokiaľ ide o e, ich zainteresovanie ich v tejto oblasti dohody. Takže nezohľadňoval sa dostatočne európsky priemysel. Ja som samozrejme proti e, dotáciám, ale my risku, a my riskujeme, že tu budeme dotovať e, korejské e, exporty do EÚ. Ale samozrejme sú tu aj mnohé pozitíva. Korejčania budú rešpektovať certifikáty z EÚ, bude sa lepšie chrániť, budú sa lepšie chrániť, chrániť typické európske výrobky Eh, USA eh, už celé roky rokujú s Južnou eh, Koreou a problematická je práve kapitola týkajúca sa automobilového priemyslu. Tento, táto dohoda by sa mala stať balíčkom, kde sa zaoberáme viacerými oblastiami, nielen teda voľným obchodom. Mali by sme tu ošetriť vrát, vrátenie cieľ, ochranné klauzuly, a e, možno by sme mali e, sa zaoberať aj e, možnosťou čerpať prostriedky z globalizačného fondu, aké niektoré sektory budú negatívne ovplyvnené touto dohodou. E, Lisabonská zmluva hovorí o spolurozhodovaní pre parlament a e, my v rámci e, využitia našich nových práv budeme proti provizornému uplatneniu dohody o voľnom obchode práve preto, že chceme, aby sme spolupracovali komisia aj parlament. Ďakujem pekne. Teraz má na 3 minúty slovo pán Žado v mene zelených. Ďakujem. Pán predsedajúci, povedali ste, že táto dohoda je nová, novátorská, ale možno po prvýkrát vidíme výsledky rokovaní a vidíme v týchto výsledkoch, že sú tu aj tí, ktorí prehrali a e, že to predpokladáme v v rámci rokovaní s tretími. Nie v rámci Lisabonskej e, stratégie sme si e, vybrali e, takú situáciu, že budú aj takí, ktorí prehrali v Európe. Táto dohoda je nová aj preto, pretože väčšinou v takýchto obchodných vzťahoch poľnohospodársky sektor odporuje a priemysel je za ale teraz tu máme jeden veľký priemyselný sektor, ktorý sa sťažuje na európsku voľbu. A potom táto dohoda je nová aj v tom, pretože vy hovoríte, že clá sa e, znižia o 1,6 miliardy dolárov na korejskom trhu, ale tá, toto ja pochádzam zo západného Francúzska, najmä z Bretonska. Toto číslo naozaj niečo hovorí. Ak navštívite Bretonsko, tak uvidíte, že máme obrovské problémy so zelenými riasami, s morským znečistením, znečistením spodnej e, vody a to má potom dopady na chov e, dobytka. A realita môjho regiónu, ktorý ma zvolil, je taký, že intenzifikácia e, chovu ošípaných má za následok stratu pracovných miest. Možno, že vy ste to vypočítali tak, že v globále niečo získame, ale také regióny ako môj niečo stratia. A takisto táto nohoda, dohoda je nová aj v tom, že poprvýkrát tu žiadame ekologickú výnimku. Môžeme stále samozrejme hovoriť, že Európa je líder v boji proti klimatickým zmenám, ale realita je taká, že sme vyrokovali s Južnou Kóreou výnimku, pokiaľ ide o emisie CO2 z automobilov, pretože automobilový priemysel je veľmi e, silný v Európe a e, my sme si tu určili určité limity emisí CO2, ale teraz to porušujeme mimo. Čiže Európa si vytvorila takúto E, zlú stratégiu pre náš priemysel. Vy ste pripomínali Lisabonskú stratégiu, zelenú stratégiu, inovácie. No a na záver často e, hovoríte veľmi vyvážene, ale napríklad keď porovnávame dane, napríklad Eh, Tobinovú daň alebo uhlíkovú daň na eh, hraniciach. Do konca vášho mandátu komisia sa bude musieť vyjadriť definitívne o Tobinovej dani, pretože to je naozaj nutný nástroj na dnešných finančných trhoch. Ďakujem. A teraz eh, v mene ECR pán Nicholson. Ďakujem. Najskôr by som chcel privítať komisára v jeho novom poste a zaželať veľa úspechov. A chcel by som využiť príležitosť, aby som povedal, že by sme mali niečo vyniesť na verejnosť tejto diskusie. Tie rokovania boli veľmi uh, dlhé a som veľmi rád, že komisár to už chce konečne ukončiť. Európa a Južná Kórea budú profitovať z podpísania tejto dohody. Ja som si ale aj vypočul obavy napríklad automobilového priemyslu. Ale ja si myslím, že ak budeme závisieť od automobilového priemyslu a obhajovať ho, tak potom sme si zvolili naozaj ten nesprávny sektor. General Motors podľa mňa nie je tá najdôležitejšia firma. Ja zdieľam tie obavy, ktoré zazneli a chápem ich, ale myslím si, že táto príležitosť je väčšia ako obavy. Ak budeme mlčať, tak nič nedosiahneme. Musíme sa pozrieť na tú skutočnú príležitosť. Nemôžeme zabúdať na to, že táto dohoda má aj takisto politický obsah pretože Južná Korea bola veľmi agresívnym nepriateľom. Musíme urobiť všetko preto, aby sme v tomto regióne odstránili bariéry. Musíme podporovať pokrok. Ja som mal možnosť byť pri tom a viem, že ľudia v tejto oblasti chcú ísť eh, napred a chcú byť pokrokoví. A preto sa v rámci severu a e, juhu aj podporujú. A ja si myslím, že naozaj toto je obrovská príležitosť pre nás. Chcem požiadať komisiu a chcem sa spýtať na ten mechanizmus riešenia sporov, ako bude fungovať v praxi a najmä ako rýchlo budete schopní nasadiť e, tento mechanizmus v prípade nejakého vážneho narušenia trhu. Ďakujem v mene frakcie GUE NGL. Má na dve minúty slovo kolega Ferreira. Pán komisár, pán predseda, vidíme um, spomenali sme teraz vplyv hospodárskej eh, krízy. A my chceme teraz zamedziť znižovaniu, odburávaniu pracovných miest, e, chceme podporovať prosperitu a treba povedať, že dnešné hospodárstvo je naozaj globalizované, vzájomne prepojené. Chceme bojovať za práva zamestnancov, proti sociálnemu dumpingu. Ide tu o tisíce malých zamestnávateľov a malých a stredných podnikov, pretože títo trpia liberalizáciou e, e, svetového trhu. Nemali by sme ich už dlhšie ignorovať. Táto e, dohoda o voľnom obchode toto všetko bude len zosilňovať. Mali by sme podporovať pracovné miesta, hovorí sa o tom, ale ráta sa s tým, že do roku 2020 sa znižia pracovné miesto 25 Ide tu napríklad o oblasť e, elektroniky, teda tohto, toto odvetvie priemyslu a podobne. Takže je tu veľa otvorených e, otázok. Treba prijať e, opatrenia na ochranu týchto citlivých priemyselných odvetví. A treba takisto aj obmedziť negatívne sociálne dopady na ľudí, ktorí prídu o prácu. A potom, pokiaľ ide o exporty, ako zabránime tomu, že firmy budú chcieť presúvať eh, svoje eh, výrobné kapacity inde? Eh, treba sa postarať o podporu sektoru výrobu, výroby textílií. Pán komisár, je naozaj nutné, aby sme mali férové obchodné podmienky medzi jednotlivými krajinami, bez toho, aby sme vlastne Ehm, sa zmierili s negatívami pre určité odvetvia priemyslu. Mali by sme tomu prispôsobiť aj ehm, naše ehm, politiky v oblasti energetiky, ochrany životného prostredia a podobne. Ďakujem pekne, pán Ferreira. Tým sme ukončili koloračníkov za jednotlivé politické skupiny a teraz má slovo pani Rozbach na dve minúty za EFD. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako ako e, predrečník aj ja si myslím, že táto dohoda o voľnom obchode by sa mala privítať. Je v jednoznačnom záujme Európy, aby sme na seba čo najúžšie naviazali Južnú Kóreu. Z dôvodu protekcionizmu tu teda totiž dlho prevládala nevyváženosť v EÚ Južná Korea pred eh, viacerými desaťročiami, pred pár desaťročiami bola agrárnou krajinou, ktorá sa veľmi rýchlo vyvinula na úroveň priemyselnej krajiny, ktorá má mieru eh, eh, teda ehm, kde je dôl, priemysel dôležitý v oblasti teda na úrovni 80 Je to veľmi dôležitý obchodný partner Európy. Ehm, Južná Korea je Um, strategickým partnerom EÚ v jednej dôležitej oblasti je vysoko rozvinutá v oblasti vysokých technológií. Južná Kórea uh, sa musí vyrovnávať s Čínou. Je to technologický a ekonomický uh, obor v jej blízkosti. Čína má eh, prakticky eh, neobmedzené eh, zdroje lacnej pracovnej sily a EÚ je z tohto dôvodu oprávnená naozaj žiadať od Južnej Korei vysokú kvalitu. Ten, je to, ich tovar by mal mať oveľa vyššiu kvalitu než tovar z Číny. Na to máme všetci záujem. Predchádzajúca e, dohoda o obchode sa to už spomenula. Um, ide tu uh, teda o, cel, o, o dane e, v oblasti, vo výške 1,6 miliard. Spomenuli to už viacerí rečníci, ale ak teda dohoda sa bude dodržiavať, Vieme, že e, vlastne to bude mať veľmi pozitívny e, vplyv pre určité odvetvia a pre určité nie. Ďakujem pekne. Slovo má teraz e, pán Šťastný. Ďakujem, pán predseda. Za posledných pár mesiacov eh, sme v EÚ zaznamenali mnohé zmeny a prechodovali sme troch komisárov pre medzinárodný obchod, dve predsedníctva rady a eh, Lisabonskú zmluvu. Počas tohto obdobia som rokoval so všetkými vysokými zástupcami v tejto oblasti o eh, doľaďovaní zmluvy s Južnou Kóreou, pretože niektoré priemyselné odvetvia, obzvlášť auto, automobilové bolo veľmi nespokojné. Veľmi silné argumenty zaznievali predovšetkým v oblasti vracaní cieľ, e, ochranných klauzulí a netarifných bariér. Keď nový komisár e, počas e, hearingu povedal, že otázka vrátenia cieľ si vyžaduje našu pozornosť, cítil som optimizmus. Dokonca aj USA odložili svoju dohodu o voľnom obchode s Južnou Koreou bokom z Um, podobných dôvodov, akých sa obáva naša, náš automobilový priemysel. Toto je prvá veľká dohoda o voľnom obchode, je to vzor, ktorý sa bude potom opakovať. Mali by sme naozaj veci urobiť správne. Nechápte ma zlé, ja som priateľom dohod o voľnom obchode, chápem, že majú dobrý vplyv na zamestnanosť aj HDP, ale mali by sme aj e, e, chápať, že ak sú tu jednostranné výhody, tak vlastne pozitívny vplyv bude slabší a možno dokonca negatívny a zamestnanci v EÚ si zaslúžia niečo lepšie. Možno by sme sa mali obrátiť na nášho transatlantického partnera a spoločne žiadať malé zmeny, ktoré by aspoň šťastie ošetrili obavy týchto dôležitých priemyselných odvetví. Určite tu budú určite neuspokojivé prvky vždy, ale celkovo dohoda o voľnom obchode musí byť prínosom pre občanov na oboch stranách. A je mojou zodpovednosťou, aby som monitoroval a zabezpečoval, že občania EÚ e, a moji voliči e, vlastne budú e, sa môcť oprieť o férový deal. Ďakujem pekne, slovo má teraz pán Kader Arif na 3 minúty. Až by z toho spadli okuliare, pán predseda. Vážení prítomní, v septembri sme už na plene hovorili o dohode o voľnom obchode EU-Korea a mnohí sme vyjadrili obavy, čo sa týka negatívnych dopadov tejto dohody, hlavne na automobilový sektor a nemysleli sme si, že fakty nám dajú zapravdu. 21. januára Opel oznámil, že zavere fabriku v Antwerpách a výroba sa presúva do Južnej Kórei a e, môžeme veriť, že to nejako nesúvisí s tou dohodou v voľnom obchode, no ja myslím, že tu je istá súvislosť. V časoch hospodárskej krízy, kedy pracovníci e, prvý plat platia za chyby finančníkov. Komisári musia e, zohľadniť dopad na zamestnanosť takýchto dohôd. Nedá sa poskytnúť jednoduchú odpoveď týmto zamestnancom, pretože tí si ťažko nájdu novú prácu. Nemôžeme im povedať, že obchod e, medzinárodný vždy má e, sériu výťazov a tých, ktorí prehrávajú a teda jednoducho, že sa s tým nedá nič robiť. Od vás, pán komisár, dnes očakávame odpovede. Chceme najskôr vedieť, či vaše generálne riaditeľstvo zvážilo dopad dohody na zamestnanosť v Európe, pretože e, tie čísla, ktoré sa oznamujú, sú dosť e, veľkorysé, že 19 miliard eur bude to číslo, e, ktoré získajú výrobcovia automobilov, ale my chceme vedieť aj, či sa zohľadnil negatívny dopad a potom, čo sa týka e, ochranných doložiek, tie vypracovala komisia, hlavne v prípade vrátených e, cieľ a pritom to je bezprecedentné. E, komisia predpokladá zložité postupy na uplatňovanie týchto ochranných doložiek, ale ja som kľudný, pretože poprvýkrát parlament sa bude môcť v spolurozhodovaní vyjadriť k tomuto dokumentu. Ale chcem povedať, že zamestnanosť v Európe nemôže byť vyriešená takýmito e, naozaj nárazovými opatreniami a preto v mene mojej frakcie žiadam skutočnú priemyselnú európsku politiku, ktorá bude predstavať skutočnú stratégiu pre budúcnosť našich e, odvetví. V týchto ťažkých časoch táto priemyselná politika musí byť účinne skoordinovaná so spoločnou obchodnou politikou na to, aby dohody o voľnom obchode neničili pracovné miesta v Európe. A po druhé, e, chceme vyjasnenie v prípade protokolu o kultúrnej spolupráci. Viaceré krajiny zareagovali veľmi energeticky, pretože Korea neratifikovala dohovor UNESCO o podporovaní mm, kultúrnej mnohorakosti a ja som proti vôbec otvoreniu rokovaní na túto tému a myslím si, že kultúrne otázky musia byť odpojené od obchodných rokovaní a musí sa tým zaoberať komisár pre kultúru. Nemôže to byť bod pri rokovaniach tak ako klasické tovary a služby. Pán komisár, ešte na záver viete, že je zásadné, aby poslanci boli plne informovaní o prebiehajúcich rokovaní, aby boli plne zapojení a definovali aj vyjednávací mandát. E, nad rámec našich rozdielov chcem, aby e, ste lepšie zohľadňovali e, prínos parlamentu. Takže vedzte, že e, veríme, že nám túto možnosť dáte v budúcnosti, pretože to má byť e, vždy v službách e, komunitnejšej politiky, ale hlavne spravodlivejšej. Tlmočníci vždy bojujú s tvojim tempom a furt mi dávajú na známosť, že tá rýchlosť je predsa len dosť vysoká, ale nevadí, aspoň stihneš veľa povedať. Hm, takže vec, že možno, že niekedy ťa naozaj stíhajú chápať iba frankofóni a ty sám seba. Teraz pán Tremosa na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou je považovaná za nespravodlivú e, európskym priemyslom a e, katalánskom. Aj textilný priemysel vyjadril svoje znepokojenie, hlavne pokiaľ ide o možnosť vrátenia cieľ a o ochranu doložku a aj Medzinárodná federácia odborov, e, pardon, Európska federácia odborov e, kritizovala túto dohodu. E, potom je tu ešte e, porušovanie odborárskych práv Južnou Kóreou napriek dohode, ktorú podpísali z ILO. Je tu však jasná vízia na komisii hlavne pokiaľ ide o DG Taxud a DG Trade, hlavne pokiaľ ide o možnosť vrátení cieľ. DG Taxud si myslí, že je to narušovanie obchodu a akási dotácia, takže je to v neprospech európskych podnikov a v prospech tých korejských aj agentúra na podporu eh, a korejského obchodu odhaduje, že to predstavuje výhodu viac ako tisíc eur na každý automobil. Takže ja sa pýtam, či si komisia myslí, že táto dohoda je spravodlivá. Pýtam sa, či komisia poskytne parlamentu hodnotenie dopadu, aktualizované hodnotenie v prípade týchto vrátených cieľ. Ďakujem pekne, pán Tremosa. Teraz na dve minúty pán Zalevský. Vážený pán predseda, pán komisár, diskutujeme o veľmi dôležitej dohode dnes večer. A má to byť e, akýsi plán, ktorého sa budú držať aj ďalšie e, krajiny ďalekého východu. Musíme sa tým zaoberať e, podrobne a nie narýchlo. Ja som za e, konkurenciu, myslím si, že to má dobrý dopad e, na hospodárstvo, ale musíme hovoriť o vyváženej konkurencii, také, ktorá sa zameriava na špičkové technológie, berie do úvahy na náklady a teda nemali by sme uvažovať nad e, možnosťou vrátenia e, cieľ, tak ako je to e, obsiahnuté v tejto dohode a je to pritom prínosné iba pre jednu stranu. Sme v časoch krízy a preto musíme dbať na to, akú hospodárskú situáciu vytvárame v Európe. Sme zodpovední za budúcnosť európskeho priemyslu, nielen toho automobilového, ale aj elektronického alebo textilného. Sú mnohé odvetvia aj v Polsku, ktoré sa sťažujú na túto dohodu. Takže podľa mňa by sme mali spraviť následovné. Poprvé, mali by sme sa pozrieť presne na túto dohodu a na dopad. Mali by sme spolupracovať s tými odvetviami, ktoré eh, pre, pre ktorých je to prínosom, ale aj s tými, eh, pre ktorých naopak eh, to prináša negatíva. Ja verím, že komisia mm, uskutoční naozaj e, kompletné hodnotenie dopadu. No a potom je tu ešte otázka ochranných doložiek. Ako budú fungovať a ako sa môžeme ubezpečiť, aby to bolo prínosné pre obidve strany a nie iba jednostranne v prospech Južnej Korei. A taktiež myslím, že táto dohoda nemôže byť e, realizovaná improvizovaným spôsobom. Teda ak všetci nebudeme presvedčení o tom, že to bude prínosné pre všetky členské krajiny a že to nie je neferová, e, neferovo výhodné. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Vital Moreira na dve minúty. Vážený pán predseda, ďakujem. Chcel by som sa chcel opýtať nášho komisára pre obchod dve otázky, ktoré sa týkajú obsahu tejto dohody o voľnom obchode s Južnou Koreou. E, globálnu stratégiu sme vypracovali v roku 2006 a mala za cieľ posilniť úlohu medzinárodného obchodu v hospodárskom profile EÚ. A to je podstate jediná dohoda o voľnom obchode, ktorá je vyjednaná, ale nie je ešte ratifikovaná, e, teda vo vzťahu s takým významným e, partnerom. Ako komisia povedala, e, tie výsledky nie sú uspokojivé v porovnaní s tými ambicioznými cieľmi ja sa pýtam, či komisia si myslí, že dôveryhodnosť európskej obchodnej politiky je ohrozená touto dohodou. A e, ratifikácia týmto parlamentom bude taktiež mať dopad na tú dôveryhodnosť, alebo nie. A teraz e, myslím, že ide e, skoro o bilaterálnu dohodu a čo sa týka multilaterálnych dohôd, VTO, ja myslím, že vďaka tomu by sme sa mohli dostať z ťažkých situácií kvôli tejto dohode s Južnou Koreou, ale skoro všetky regionálne dohody, ktoré sa snaží EÚ vypracovať, sa neskonkretizovali. Myslíte si, že táto, e, tento bilaterálny prístup únie nahradí multilaterálny multilaterálne dohody, ktoré boli pre nás lepšie. Ďakujem. A teraz pán Zalba. Señor komisario. Pán komisár, stanovisko EPP k obchodnej politike EÚ je úplne jasné. My sme podporovatelia, jednoznační podporovatelia voľného obchodu Európa potrebuje takéto dohody s inými e, štátmi a tým sa vytvárajú nové šance pre európske podniky a tým aj nové zamestnania, nové pracovné miesta, ktoré tak potrebujeme v časoch krízy. Pán komisár, vaše slova sa mi veľmi páčili. Takáto dohoda musí mať aj príslušné záruky, aby sa zabránilo tomu, že dohody budú neférové pre európsky priemysel. Toto je ambicioznejšia dohoda, prvá dohoda novej generácie, ktorú predkladá komisia. Preto je taká veľmi dôležitá. Nejde o to, či náš partner je veľký alebo malý. Ide o to, aby naša rokovacia schopnosť e, v budúcnosti aj vo vzťahu k veľkým krajinám nebola oslabená. My nie sme proti dohode o voľnom obchode dohode so Južnou Kóreou, ale chceme, aby niektoré odseky boli preštudované ešte raz, aby to neviedlo k nekalým výhodám alebo ne, nevýhodám. A aby to neuprednostňovalo korejských výrobcov. Pán komisár, môžete mi vysvetliť, prečo ochranná doložka pre vracanie cla vstúpi do platnosti po piatich rokoch? Naposledy, keď som sa s vami o tom rozprával, ste povedali, že clá pre automobily budú odstránené po piatich rokoch. Čiže doložka pred, pardon, dohoda predpokladá, že clá na automobily nad 5 tón budú po 5 rokoch odstranené a pre automobily pod 5 tón všetky bežné automobily bude odstranené clo po troch rokoch. Pán komisár, mohli by ste uviesť viac podrobností k tejto veci? A musia byť vyriešené ešte aj problémy ex post. Najmä otázka ochranných doložiek a záruk je ešte otvorená. Ďakujem, pán Zalba. Minúta a pol, pani Regner. Ďakujem, pán predsedajúci. Dohody o voľnom obchode EÚ by mali byť uzatvárané iba s tými štátmi, ktoré plne rešpektujú ľudské práva a podľa mňa k tomu patrí aj dodržiavanie norie Medzinárodnej organizácie práce a tie e, pracovné doložky, ktoré ste spomínali, sú dobré, ale nie sú dostatočne dobré. V posledných mesiacoch boli prípady v Kóreji, keď boli porušované zásadné odborárske práva, kolektívne e, vyjednávanie a takisto aj práva koaličného práva boli porušované. Európske odbory, najmä v kovolejarskom priemysle, na to poukazovali, poukazovali najmä na problémy automobilového sektoru a na Opel. Opel a Antwerpy, to už sa spomínalo. Ešte raz opakujem, továreň nebola, tak ako to hovorili manažéri často, neboli, nebola presunutá kvôli nadmerným kapacitám, ale najmä kvôli tomu, aby sa vlastne továreň dostali, dostala do Južnej Kórei. Kto z toho profituje? Možno, že to už bola predvídavosť vzhľadom na Eh, budúcu dohodu s Južnou Kóreou. Ďalší problematický sektor je lodiarenský sektor. Kórea v rámci desaťročného plánu si eh, stanovila cieľ, že viac ako 90 dodávateľov v lodiarenskom priemysle v Kóreji bude pochádzať aj z Kórei a to bude veľmi ťažké pre európsky priemysel presadiť sa v tom korejskom lodiarenskom sektore. Ďakujem. tiene la palabra Teraz pán Lange, dve minúty. Chcete položiť otázku? Prepačte, pán Lange. Kolega chce pani Regner položiť otázku. Pani Regner, akceptujete otázku? Regner, en aplicación del, del... Pani Regner? Po uplatnení e, modrej karty. Ja som síce proti takémuto systému, ale to urobím výnimku. Chcem povedať, že je tu kolega, ktorý chce položiť otázku. Príjmete otázku? Áno, dobre. Položte otázku. Nie viac ako 30 sekúnd. Ja, Frau Kollegin, vielen Dank für die Gelegenheit. Sie Pani kolegyňa, ďakujem za príležitosť. E, spomenuli ste Opel a Antwerpy. Chcem sa spýtať, súhlasíte s tým, že Opel už viacero mesiacov má veľké hospodárske ťažkosti? Opel by mohol viac produkovať, ako produkuje a zlá situácia Opelu určite nebola vyvolaná takouto dohodou, ktorá ešte ani nebola dokonca vyrokovaná. Kolegyňa, chcete reagovať na túto otázku? Samozrejme je pravdou, že sú tu obrovské hospodárske problémy. Existuje iba delta dohoda, ktorú porušilo vedenie firmy Really a v tejto dohode bolo zabezpečené, že v Antwerpách sa budú produkovať modely SVV, ale e, tie sa môžu produkovať iba v Koreji. SUV modely. A preto e, bola preložená táto tovareň do Južnej Korei. Al, eh, al tiempo y al procedimiento normal y tiene la palabra señor Teraz prejdeme k eh, obvyklému postupu a teraz má slovo pán Lange na dve minúty. Ďakujem pekne, pán komisár, mám pre vás dve otázky. Prvá, Potrebujeme férové eh, podmienky pre hospodárskú súťaž a keď si pozriem na práva zamestnancov v Južnej Koreji, ktoré sú tam veľmi obmedzené, tak eh, tu to nevyzerá veľmi rovnoprávne. Napríklad otázka e, kolektívneho vyjednávania, e, trestný e, poriadok v Južnej Koreji, je to paragraf 13, kde sa hovorí o prerušení, o prerušovaní, negatívnom prerušovaní prevádzky. A tento paragraf sa používa na to, aby sa zamedzilo štrajkovať zamestnancom. A ja sa pýtam, prečo dohody o voľnom obchode sa uzatvárajú práve s krajinami, ktoré majú e, najväčšie problémy so svojimi vlastnými vnútornými štandardami, ako je to Južná Kórea alebo Kolumbia. Takže pýtam sa, ako chcete zabezpečiť touto dohodou, že nedôjde k nekalému e, konkurovaniu tým, že Južná Korea jednoducho e, nedodržiava práva ochrany zamestnancov. A už viacerí kolegovia spomenuli e, ďalšie otázky, ktoré sú dôležité. Teda ide o bezpečnostnú doložku. Sú tu E, takéto doložky, keď dôjde k veľkému porušeniu na trhu alebo narušeniu trhu, sú tam takisto doložky, e, ktoré sa aktivujú v prípade vrátenia cieľ. Ja tomu celkom dobre nerozumiem, pán komisár. Mohli by ste mi jednoduchými slovami tieto doložky objasniť a objasniť mi predovšetkým, kto ich kedy e, môže uplatniť a aktivovať. A moja tretia otázka, pán komisár, je, Lisabonskou zmluvou e, tu máme novú, nový základ pre našu spoluprácu. K tomu patrí, že e, bezpečnostné doložky, ochranné doložky e, sa vlastne vytvárajú už procesom spolurozhodovania. Môžete ma, môžete ma ubezpečiť, že táto dohoda sa nezačne uplatňovať predbežne ešte predtým, než sa k nej bude môcť vyjadriť parlament na základe svojho práva? Ďakujem pekne. A teraz na 1,5 minúty má slovo pani Van Bremt. Ďakujem pekne, pán komisár. Myslím, že určite so mnou súhlasíte v tom, že e, dohody o voľnom obchode sa neuzatvárajú z ideologických dôvodov, ale preto, že celkom e, presne vieme, aký dopad majú na našu spoločnosť e, a, a aj teraz zo sociálneho pohľadu. E, na to sú potrebné mnohé štúdie, ale ja som to teraz žiadnu nevidela e, štúdiu, ktorá by ukázala, aký dopad na zamestnanosť v jednotlivých hospodárskych sektoroch e, bude táto dohoda mať. Hovorilo sa veľa o automobilovom priemysle zatiaľ. Ja aj vy, pán komisár, vieme, aký vplyv táto dohoda bude mať. Opel v Antwerpách zatvorí svoj závod a sú to, sú to ľudia, ktorí sa už tú tému zaoberajú celé roky. A títo ľudia sú presvedčení o tom, že dôležitým dôvodom pre toto rozhodnutie bola práve táto dohoda o voľnom obchode. A tento plán zo strany Opelu sme samozrejme nikdy nevideli Nuž, ale jednoducho e, dôsledkom je, že toto SUV sa nebude produkovať v Antwerpách, ale v Koreji. A ďalšia otázka. E, pokiaľ je o pracovné príležitosti pre jednotlivé priemyselné odvetvia, vytvorila sa, e, vytvorilo sa takéto nejaké hodnotenie dopadov? A ak nie, chcela by som vás vyzvať, aby ste ho vytvorili vypracovali a zabezpečili, že my ako parlament tieto informácie aj dostaneme, pretože sa jednoducho musíme vyjadriť k tejto téme treba e, takisto aj systematicky vytvárať takéto e, hodnotenia e, sociálnych dopadov. Ďakujem pekne pani Van Brempt. Hlási sa kolega Rinaldi, ktorý by vám chcel položiť otázku. Akceptujete to ďakujem, pán predseda. Nie, ja by som chcel využiť príležitosť v rámci Catch a položiť dodatočnú otázku pánovi komisárovi. No, terja, no señale la tarjeta azul porque estamos en otro procedimiento. Marque usted, mar, coloque a la mesa. Dobre, takže teda nejde teraz o postup modrej karty, to je, ide tu o odlišný postup. Takže prejdeme k postupu Catch A prvým rečníkom ktorý dostane slovo je pán Kelly. Ďakujem pekne. EU e, sa chystá uzatvoriť dohodu o voľnom e, obchode s Južnou Koreou. E, budú tam tí, ktorí prehrajú a tí, ktorí vyhrajú v tejto oblasti um, automobilový e, sektor uh, určite um, prehrá. Celková otázka uh, však je, Máme tu výhodu 19,1 miliard pre EÚ a 12,5 pre Južnú Kóreu. A takisto aj politická dôležitosť tejto dohody psychologicky je dôležité, aby sme vystierali ruku smerov do Ázie. A e, je to dôležité aj e, vzhľadom na to, čo sa dialo v Kodani. Slovo ste mali, žiaľ, iba na jednu minútu. E, rečník je prerušený, slovo má ďalší rečník. Ďakujem pekne. Táto dohoda s Koreou bude prvá, ktorá skutočne implementuje stratégie Global Europe. Takže mala by byť naozaj príkladná, pretože bude tvoriť precedens, avšak e, môžeme skonštatovať, že je tu problém s informovaním parlamentu, hlavne pokiaľ ide o ochranné doložky, problém s metodou, pretože sa hovorí, že môžu byť e, implementované dočasne, prechodne tieto dohody bez súhlasu parlamentu a taktiež sú tu otázky o transparentnosti, ako to povedal pán Rinaldi, pretože prostredníctvom vrátených cieľ môžeme mať nepriamu dohodu s Čínou a to treba jasne povedať. A taktiež je tu e, problém s konzistentnosťou, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne normy. Sme naozaj veľmi ďaleko od toho, čo vyjednali USA. E, v ich dohode s Južnou Koreou. A keď sa pozrieme na hospodársky moment, v ktorom sa nachádzame, e, je tu automobilový priemysel v Európe a rečník je prerušený. Ďakujem, pán Rinaldi. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku, dotočnú otázku pre pána komisára. Pochopili sme, že tu nemáme jasný rámec pre postup eventuálnej ratifikácie zo strany národných parlamentov. Ale aká je tá väčšina, ktorá má hlasovať na rade o tejto dohode? Je to kvalifikovaná väčšina? Alebo eh, je tu potrebná úplná zhoda? Ani to som nepochopil. Aj to je, myslím, dôležité. Eh, teda tento právny základ bude dôležitý. A eh, Tenor tejto diskusie ma prekvapil. Zdá sa mi, že veľmi veľký dôraz zakladie na obavy a ja preto eh, by som chcela apelovať opäť na komisiu, aby s nami spolupracovala. Ja som presvedčený, že vy budete vynikajúco eh, pracovať ale eh, chcel by som teda použiť teda aj ďalšie korejské príslovie. Spýtaj sa na cestu, aj keď ju poznáš. Tiene la palabra ahora el señor Sikierski. Ďakujem, pán Sikierski. Vážený prítomný, Dohoda o voľnom obchode s Južnou Koreou sa zdá byť naozaj dobrým ťahom. Hovoríme o oblasti, ktorá zvýši objem obchodu medzi týmito dvoma partnermi, eh, hlavne kvôli tomu, že budú zrušené juhokorejské clá vo výške 1,6 miliardy a taktiež budú zrušené európske clá a preto sa zvýši objem obchodu s tovarom a službami. E, a táto dohoda zvýši transparentnosť, pokiaľ ide o ochranu práv duševného vlastníctva a verejného zaobstarávania. A v dôsledku tejto dohody Južná Korea bude taktiež rešpektovať naše postupy certifikácie je to dôležitá dohoda aj preto, že členské krajiny budú môcť rýchlejšie rásť. Ďakujem pekne. Týmto sa dostávame na záver, keď aj. A myslím, že môžeme na záver dať slovo komisárovi, ktorý sa pokusí zareagovať na jednotlivé otázky. Nech sa páči, pán de Gucht. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, dodržať postup. Padlo tu totiž to veľa otázok a je jasné, že na jednej strane musí dať parlament súhlas s dohodou a na druhej strane musia byť schválené ochranné doložky v postupe spolurozhodovania. A to má teda dopad na vzťah medzi Radou, komisiou a parlamentom. Ochranné doložky, ktoré sa navrhujú komisiou, boli schválené samotnou komisiou včera a budú odprezentované Rade a parlamentu, čo nevidieť a je zjavné, že pôjde o postup spolurozhodovania, preto nerozumiem tým mnohým pripomienkam, otázkam e, zo strany tých, ktorí majú pochybnosti o ochranných doložkách. Budú iba také doložky, s ktorými vy budete súhlasiť, keďže je to spolurozhodovací postup. Je to tak jednoduché. Nemali by sme byť takí znepokojení Ratifikácia parlamentom samozrejme predpokladá rozpravu na vašom výbore. A ja už som na vypočutí povedal, že nespravím nejaký návrh na dočasné uplatňovanie, pokiaľ sa parlament nevyjadri k tejto dohode. či už pôjde o formálnu ratifikáciu parlamentom alebo nejaký iný postup. Teda taký postup, ktorý dohodneme medzi výborom INTA a komisiou. Je to naďalej otvorená otázka, môžeme o tom diskutovať, ale tak či tak parlament môže e, povedať e, svoje politické e, hodnotenie tejto dohody bez, pred akýmkoľvek e, uplatňovaním. Potom je tu ďalšia otázka a síce, či je to zmiešaná dohoda, alebo či je to dohoda, ktorá je iba o e, príslušnostiach e, spoločenstva. Právna služba e, stále pracuje na stanovisku, ale nemôžeme vylúčiť, že v konečnom dôsledku túto dohodu budeme musieť považovať za zmiešanú, čo e, znamená, že aj všetky národné parlamenty ju budú musieť ratifikovať. A ja reagujem na otázku pána Rinaldiho. To by potom samozrejme malo dopad aj na hlasovací postup na rade. Takže toľko postupu budete mať naozaj dostatočnú možnosť sa vyjadriť a my to budeme rešpektovať. Ak by sme to náhodou aj nespravili, myslím, že by sme boli vo veľkých problémoch. No a potom je tu otázka o oply. Mm, nie je to iba belgická starosť. Aj ďalšie krajiny si robia starosti, ale čomu úplne nerozumiem, je, že e, sa tu robí priame prepojenie medzi dohodou o voľnom, voľnom obchode a tým, že Opel presunul svoju výrobu z Európy do Južnej Kórei. Opel to už oznámil na začiatku roku 2009, že chce znížiť kapacity v Európe o 20 A to by sa dalo dosiahnuť aj tým, že e, všetky mm, výrobné miesta ostanú zachované v Európe, ale to bolo rozhodnutie vedenia. Zároveň otázka alebo rozhodnutie dovážať SUV modely z Južnej Koreji, to, to prišlo až po dohode s magmou. Ale predtým, ako boli ukončené rozhovory o voľnom dohode medzi Európou a Južnou Kóreou. Takže čo sa týka harmonogramu, to, čo povedali niektorí kolegovia, jednoducho nie je správne. až neskôr bola podpísaná dohoda s Koreou a myslím, že by e, ste tú reflexiu mohli e, povedať presne naopak, že niektoré krajiny súhlasili s touto dohodou iba pod podmienkou, že budú vedieť, ako to dopadne s oplom. Ak sa pozriete na skutočný harmonogram, tak e, to vlastne potvrdzuje túto teóriu. Nož, ale vaše porovnanie ten pomer 1 ku 15, čo sa týka dovozu aut. Možno, že je tu chyba, pretože niekedy e, politici jednoducho sa pomilia, ale v, aj v Belgicku 37 tisíc aut ročne sa vyváža do e, Južnej Korei a 440 tisíc sa dováža do Európy z Južnej Korei. Ale to taktiež nie je správna reflexia, pretože to vychádza z toho, že máte dva veľké trhy, ale keď si porovnáte tieto dva trhy, tak ten juhokorejský je oveľa menší ako ten európsky. Takže e, tu porovnávame niečo, čo sa porovnať nedá. No a čo sa týka prieniku trhu, je to to isté percento, čo sa týka vývozu z Európy do Južnej Korei, alebo naopak. Ďalší dôležitý faktor ak chcete hodnotiť situáciu na trhu, je nasledovný. Nedávno korejskí výrobcovia otvorili veľké výrobné e, fabriky v Česku a ešte niekde. Slovensku. a dokopy vyrábajú skoro pol milióna aut ročne. Takže v budúcnosti juhokorejské auta budú vyrábané v Európe. Teda aj tie, ktoré sa dostanú na európsky trh. Je tu skutočný posun, skutočný transfer. Teda ešte niečo k tomuto nešťastnému e, bodu, k tejto záležitosti okolo Oplu. Nemôžete zabúdať, že výrobcovia sa riadia podľa cieľ a nie naopak. A to treba vidieť aj za niektorými dôležitými politickými rozhodnutiami vzhľadom na pokles eh, predaja automobilov v Európe. Niektorí výrobcovia automobilov v súčasnosti sú v dosť ťažkej politickej situácii. A ešte úplne na záver by som chcel sa vyjadriť e, k rozdielu medzi bilaterálnymi a multilaterálnymi rokovaniami. Pýtal sa na to pán Moreira. Kolos Dauha beží od roku 2001, ešte stále nemáme odpoveď. Ja som za multilateralizmus a myslím, že by sme mali naozaj doviesť do úspešného konca toto kolo rokovaní a musíme pamätať aj na rozvojový aspekt obsiahnutý e, v tomto kole. E, multilaterálny rámec poskytuje najväčšiu bezpečnosť e, v medzinárodnom obchode. Ale na to, aby sme dokončili kolo z Dauha, tak nemôžeme byť pasívny e, ani na bilaterálnej úrovni. Takže myslím, že bilaterálne sa snažíme e, ísť nad rámec e, rokovaní z Dauha. Ja myslím, že tieto bilaterálne dohody nejako nepodkopávajú kolo z Dauha. A preto máme aj takúto dohodu s Južnou Koreou. Nechceme nejako oslabovať viacstranné dohody ak by to tak bolo, tak by to bolo problematické, ale to nie je ten prípad a neplánujeme to ani v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto sa dostávame na záver tejto rozpravy. Táto schôdza je odročená do zajtra, 11. februára. Začne sa od 9. do 1. a potom od 3. do 5 máte program eh, k dispozícii aj na internete.